Pán predsedá. Takže hezké odpoledne, kolegové, naše denní zasedanie. Dobré popoludne, kolegovia, naše denné zasadanie pokračuje. Najprv tu máme zápis o včerajšieho denného zasadnutia. Prijaté texty sú k dispozícii. Sú nejaké námietky? Ak nie sú, zápisnica je schválená. A teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu. Sú to rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Prvným, prvým bodom dnešného popoludnejšieho zasadnutia je madagaskar slova Charles Tannock. Vážený pán predsedajúci, prečistí mi rokmi. Neviem, či nemám nesprávny prejav, hovorí pán Tenok. Režim pána Radželinu je skorumpovaný, porušuje ľudské práva. Všetci o tom vieme, že to, tak sa to deje na Madagaskare. Keď Radželina sa dostal k moci, zvyšili sa prípady porušovania ľudských práv, vypudili pôvodného e, prezidenta, pána Marka Ravalomanana, a mnohí ľudia na Madagaskare žijú v neuveriteľnej chudobe. Potrebujeme posilniť opatrenia proti Rajolinimu a jeho suite a takisto by sme mali e, sa oprieť o dohody z Kotonu a sankcie, ktoré umožňujú. Africká únia by mohla urobiť oveľa viac, pretože EÚ sa snažilo o mnohé veci, ale napredovanie nevidíme. Sankcie by mali e, zahrňať to, že bývalý prezident Mark Ravolamanana by sa mohol vrátiť na Madagaskar a Rajelina by to mal dovoliť. Takisto zo septembra tohto roka e, by sa mala zrušiť uznesenie, ktoré sa tam prijalo, pretože situácia na Madagaskare namiesto nemu nie je dobrá. Dúfam, že situácia sa vyrieši mierovou cestou. Ďakujeme, pán Tenok. Ďalším, ďalšou rečničkou je Madame de Kaiser. Ďakujem, pán predsedajúci. Nie je to prvýkrát, keď v pléne rozoberáme drámu na Madaskare od uznesenia z februára 2010 až do dnes e, sa vôbec veci nepohli vpred, práve naopak je to tam ešte horšie pre madagaskarský ľud. A ja predovšetkým myslím na nich, pretože oni sú hlavnou obeťou Vedie sa tam boj o moc a zdá sa, že sa nekončí. Európsky parlament veľmi jasne pred rokom vyjadril svoju podporu myšlienke demokratického procesu, ktorý by viedol k voľbám. Bohužiaľ sa to stále nestalo. Raželina je stále na poste nemôže znovu kandidovať e, v nových voľbách. My mu to v tomto uznesení pripomíname, musíme to, musí to byť jasné, ale musíme žiadať to, aby prebiehajúce rokovania, ktoré ale zatiaľ nedali výsledky, aby mali príležitosť. Preto by som bola za umiernený tón aby sme nechali príležitosť na to, aby prebehli rokovania, ktoré by mali veľmi naliehavo prebehnúť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani de Kaiser. Nasledujúca je pani Beržia. Beržia, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Nie je to zvykom, ale GUE NGL Mrzí tón tohto uznesenia, platí to predovšetkým pre uznesenie o Madagaskare. Už som na to upozornila vo februári 2010 pri predchádzajúcom naliehavom uznesení k tejto krajine. V Madagaskare ako v iných afrických krajinách EÚ preukazuje, že je politicky bezmocná a to nepomáha ani ekonomické um, um, opatrenia, ktoré sme aplikovali. Situácia je stále horšia a malgašský ľud e, nevidí riešenie boli by sme radšej, keby Európsky parlament vyslal jasnú podporu hlavnému vyjednávateľovi v Strednej Afrike, ktorý sa viacej ako rok márne snaží nájsť konsenzuálne riešenie. Skôr by sme chceli gratulovať eh, k vyjednávateľovi za to, že vyjednal cestovnú mapu, aby sa dostal Madagaskar z krízy. V Johannesburgu by sa v sobotu mala e, konať ďalšia schôdza na riešenie tejto situácie, aby sa táto cestovná mapa potvrdila. Chceme potvrdiť malgašskému ľudu, že len oni môžu rozhodnúť o tom, kto ich bude viesť a nie medzinárodný tlak. Preto e, toto uznesenie nepodporíme a odmietame podporiť e, stiaženie ekonomických opatrení z oči voči Madagaskaru. Ďakujem. A teraz pán Preda, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako predrečníci aj ja konštatujem, že od februára roka 2010 teda kedy sme diskutovali o situácii na Madagaskare, nedošlo k žiadnemu pozitívnemu vývoju. Dokonca by sme mohli skonštatovať, že prechod k demokracii, k demokracii neprebehol. Skôr došlo k prehlbeniu krízy. Je pravda, že Sadek a jej schôdza je to schôdza poslednej príležitosti, ale bola to skutočne neúspočná schôdza. My len môžeme dúfať, že stretnutie v sobotu bude mať pozitívne výsledky. Ale tiež je pravda, že politická a sociálna situácia na Madaskare je veľmi vážna. Väčšina malgašského ľudu žije e, s menej ako jedným dolárom na deň. Potrebovali by sme skutočný neutrálny proces, precho- proces prechodu k demokracii. Musíme podporiť myšlienku takéhoto procesu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz pani Bilbao Barandika. Ďakujem, pán predsedajúci. Po prevrate a s vládou Ražolina Madagaskar sa stal centrom politickej nestability, kde jednotlivé moci nie sú oddelené, kde sú masmedia kontrolované vládou a kde sa zneužíva e, sila policajných jednotiek a malgašský ľud tým priamo trpí. Ilegálny režim krajiny so zdrojmi spôsobuje obrovské humanitárne problémy, nemajú dostatok základných potravín, vody, hygieny, vzdelania. EÚ musí naďalej vysielať humanitárnu pomoc obyvateľstva a musí prispieť k tomu, aby sa konfliktné strany e, zmierili, aby našli konsenzus, aby e, sa znovu nastolil ústavný poriadok, aby prebehli transparentné a slobodné demokratické voľby, ktoré umožnia všetkým členom politických strán slobodne sa zúčastniť volieb a aby malgavský ľud mohol rozhodnúť o svojej budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nasledujúce je pani Kiel Nielsen. Le groupe des Verts condamne. Skupina zelených Ďakujem, pán predseda. Skupina zelených. Za ktorých e, pán Ražolina pracuje e, v Madagaskare. Nestabilná situácia na Madagaskare e, porušovanie ľudských práv, potlačovanie manifestácií, väznenie ľudí a tak ďalej bezpečnostné jednotky absolútne beztrestne konajú. Um, vedúci opoziční predstavitelia sú vo vezení a my žiadame ich oslobotenie. Nekontrolované riadenie prírodných zdrojov v krajine ohrozuje budúce perspektívy tejto krajiny a pripravuje tiež ekologickú katastrofu. Odsudzujeme nelegálny vývoz prírodných zdrojov, ako aj plienenie eh, drahých druhov dreva. Znovu nastolenie právneho štátu na Madagaskare je nevyhnutné a na to sú potrebné transparentné, demokratické, slobodné voľby za pomoci medzinárodného spoločenstva a v prvom rade za pomoci Európskej únie. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz za politické skupiny pán Kačmarek v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pane przewodniczący, szanowni państwo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. V našom uznesení odsudzujeme porušovanie ľudských práv na Madagaskare a takisto žiadame úplné zrušenie politických milícií. Takisto žiadame o opätovné nastavenie zákonnosti v krajine a okamžité prepustenie politických väzňov. na Madagaskare treba splniť jednu podmienku a to je obnovenie predchádzajúceho ústavného poriadku potrebujeme transparentné, spravodlivé voľby, ktoré by boli v súlade s demokratickými normami. Našou najväčšou dilemou je, ako zvýšiť humanitárnu pomoc pre Madagaskar, keďže neprijímame autokratické režim na Madagaskare. Ďakujem veľmi pekne, pani Kretu, mene socialistov. Pán predseda, dva roky prešli od prevratu na Madagaskare. Je tam vojenský režim, ktorý neplní svoje povinnosti eh, týkajúce sa prechodu k demokracii, k demokratickému pluralizmu. Táto krajina sa takto dostala do krízy. Okrem toho sú tu rôzne e, vedúce sily, e, ktoré viedli k tomu, že sa krajina izolovala a e, takýto už nedostáva pomoc zo zahraničia. Chceli by sme tu dosiahnuť dve veci. Chceli by sme, aby sa prijalo uznesenie Africkej únie a politicky si myslím, že by ste mali urobiť viac preto, aby politické strany prekonali eh, rozpory, ktoré sa eh, prejavili v krajine a aby sa prekonala kríza. Eh, prezident Mark Rabalomana by sa mal vrátiť do krajiny. To je podstatné vzhľadom na to, že e, súčasný vodca ho nutil vybrať si e, medzi exilom alebo nutenou prácou do konca života. Ďakujem veľmi pekne pani Kretu a teraz pani Ojulan e, mene liberálov a demokratov. Ďakujem pán predseda. Vojenský prevrat na Madagaskare neskončil samotným prevratom, ale pokračoval porušovaním ľudských práv my máme legislatívne, vykonávacie a ďalšie právomaci, aby e, sme poukázali na e, pána Rajolinu a jeho konanie, ktorý e, sa píši titulom prezidenta. Ja som naozaj veľmi rada, že Európska únia neuznala jeho vládu. Nikdy by sme nemali uznávať autoritatívne režimy, ktoré vznikli pri vojenských prevratoch. Preto vítam sankcie, ktoré boli uvalené na režim doteraz a pozbudzujem medzinárodnú komunitu, aby rozšírala tieto sankcie tak, aby Rajlinová vláda bola zvrhnutá a aby došlo naozaj k prechodu k demokracii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz je tu pani Makovej lovitura de stat din martie 2009 a fost ur... Ďakujem pekne. Marcový prevrat v roku 2009, eh, po ňom nasledovali násilnosti, arbitrérne svojvoľné zadržania politických predstaviteľov opozície. Je potrebné, aby eh, boli vinníci potrestaní. Režim vôbec neberie do úvahy medzinárodné úsilie, ktoré podporuje hnutie pre legitímne a slobodné voľby, ale nesmieme ustúpiť od tohto úsilia za demokraciu. E, musie, e, vláda musí skončiť s prenasledovaním a s násilím na obyvateľstve musíme čo najskôr dosiahnuť, aby prebehli legitímne demokratické voľby a aby táto krajina sa mohla znovu rekonštruovať. Preto žiadam radu a komisiu, aby naďalej pokračovali vo svojom úsilí, aby toto úsilie posilnili, aby čo najrychlejšie dosiahli konštruktívne riešenia a prostredie pre vytvorenie a zorganizovanie slobodných volieb na Madagaskare. Ďakujem a teraz pán Repo. Arvoisa puhemies maailman neljänneksi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Obyvateľstvo štvrtého najväčšieho ostrova na svete veľmi trpí prevratom, ku ktorému tam došlo. Madagaskar má vládu, ktorá nie je výsledkom e, slobodných volieb a bohatstvo Madagaskaru, Madagaskaru namiesto toho, aby prispievalo k tomu, že obyvateľstvo bude žiť v bohatstve, tak prispieva k jeho chudobe. Neustále sú prenosledovaní politickí predstavitelia opozície, svojvoľne zadržiavaní, e, dokonca sa plínia kostoly, e, slobodná tlač je prenasledovaná. V tomto e, zozname by sme mohli pokračovať E, obyvateľstvo je uchovávané v chudobe, dokonca sa používa mučenie, ide jednoducho o ľudské utrpenie a dokonca je tu aj riziko biodiv- ohrozenia biodiverzity a teda, že dochádza k plieneniu fauny a flóry, ktoré sú vynimočné na tomto ostrove. E, Madagaskar nemôže slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti a EÚ musí prispieť k tomu, aby malgašský ľud sa dostal e, na demokratickú cestu. A teraz pán Kelly na záver. Situácia na Madagaskare je klasickou situáciou, keď ni- nové nie je lepšie ako to staré. V 2009 sa vojenskou silou dostal k moci nový režim a situácia sa vôbec nezlepšila. Staré zvyky pretrvávajú, zabíjanie, duševné a fyzické týranie väzňov preplnené väznice, zadržiavanie bez dôvodu a samozrejme chudoba. Minimálna mzda je 35 dolárov na mesiac. Riešenie je jasné. Potrebujeme demokratický režim na Madagaskare a Európska únia by mala sa snažiť nastoliť, podporiť nastolenie tohto režimu, len tak sa dostaneme ďalej. Ak by boli voľné, slobodné voľby a potom by vláda spolu s Africkou úniou a ďalšími medzinárodnými organizáciami mohla tejto krajine pomáhať na svojej ceste k demokracii a hospodárskemu znovu oživeniu. Ďakujem vám. Ďakujeme vám, pán Kelly. Teraz je prihlásenie sa o slovo vyhnutím ruky. Pani Esaja sa prihlásila. Nech sa páči. Máte slovo. Pán predsedajúci, po politických zmenách um, um, a politickej nestabilite a konfliktoch, aké zažíva Madagaskar. Vidíme, že tam dochádza k porušovaniu ľudských práv obyvateľstva. EU a krajiny AKT rozhodli už v minulosti, že je potrebné, aby na Madagaskare bola provizorná dočasná vláda, malo to e, vyriešiť situáciu v spolupráci so Sadekom a je tam e, zastúpených 11 krajín a veľké opozičné politické strany, ale zamietli cestovnú mapu, ktorá sa schválila. A táto situácia umožňuje prezidentovi Ražolinovi, aby naďalej bol e, na čele, na čele a dochádzalo k týmto porušovaniam ľudských práv. Je potrebné, aby ilegálna vláda, nelegálne zvolená, prestala fungovať. A teraz pani Geringende Odenberg. Ďakujem, pani predsedajúci. Príčinou... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dôvod spôsobujúci súčasnú krízu, krízu na Madagaskare bol vojenský puč, ktorý pred dvoma rokmi prinútil odísť do exilu demokraticky zvoleného prezidenta. Moc uchvátil pán Rajolina a toto odsúdila Európska únia a ďalšie organizácie. Tým sa aj skončilo poskytovanie rozvojovej pomoci a členstvo Madagaskaru v Africkej únii bolo pozastavené. Tým sa však Madagaskar stal ešte izolovanejším. Myslím si, že musíme e, zásadným spôsobom zmeniť túto situáciu, treba rokovať. Otvára sa tu možnosť je to výborná možnosť e, nastoliť ústavný poriadok a zorganizovať slobodné a demokratické voľby. Vyjednávači sú zásadnými pre Madagaskar, aby opäť mohla krajina mať prospech z rozvojovej pomoci. Dúfam, že sa jednotlivé rokovacie strany zhodnú na cestovnej mape, ktorá vytýči smer a čo skoro sa dožijeme slobodných volieb. Teraz nevidím pán, pána Ferreru a už ho vidím. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Úvodom by som vyjadril polutovanie nad oneskorením E, e, s akým sa vypracovali ustanovenia dnešných uznesení a preto predkladám formálny protest. Pokiaľ ide o situáciu v Madagaskare, EÚ by malo podporovať zmierovací proces, ale malo by to robiť bez zasahovania do vnútorných záležitostí. Nech rozhoduje malgašský ľud. EÚ nemôže zasahovať tým, že sa zúčastní konfliktu Malgašský ľud sa musí rozhodnúť a niekto, nie je jedna z konfliktných strát. My um, musíme naďalej v medzinárodnom spoločenstve vyvíjať úsilie za podpory Sadeku, aby sa našlo politické riešenie krízy v krajine. Zdôrazňujeme, že je potrebné rešpektovať schopnosti malgavského ľudu, aby si oni sami vybrali svoju budúcnosť Pani Basesku, nasledujúca. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Súčasná politická kríza v Madagaskare je rizikom pre demokraciu a stabilitu v regióne. Prevrat na demokraticky zvolenom prezidentovi spôsobil, že e, sa nastolila atmosféra nestability a krízy Vieme, že aj medzinárodné inštitúcie stiahli medzinárodnú finančnú pomoc pre tento ostrov. Madagaskar je teda skonfrontovaný e, s takmer 80-percentnou výškou chudoby. Dokonca e, nemôže ani aplikovať výnimky dovozných cieľ na niektorý tovar dovážaný na Madagaskar a jedna z hlavný, jeden z hlavných zdrojov príjmov krajiny je teda takýmto spôsobom zrušený. Musíme napomôcť ukončiť krízu a znovu nastoliť demokraciu na Madagaskare. Myslím, že regionálne organizácie by sa mali implikovať viacej na riešení tohto konfliktu mierovou cestou. Ďakujem. A teraz pán Kutaš. Ďakujem, pán predsedajúci. Politická kríza na Madagaskare priviedla e, tento štát do politickej izolácie na medzinárodnej scéne. A to všetko spôsobilo, že napríklad Madagaskar prestal dostávať humanitárnu pomoc – Súčasná vláda prezidenta Ražolinu ilegálne prebrala e, moc. Rozhodli sme sa aplikovať sankcie, ale takéto rozhodnutie je veľmi citlivé, pretože to má sociálne, hospodárske a humanitárne dopady. Preto by sme mali viacej myslieť na malgašský ľud, ktorý, ktorý potrebuje našu podporu a ktorý e, sa môže prejavovať len tým, že vyzýva organizácie k tomu, aby sa zorganizovali demokratické voľby. A teraz pán Silvestras, nech sa páči. Presidente, solo dal luglio del 2003 il Madagascar aveva ricominciato ad essere... Pán predsedajúci, od júla 2003, 2003 eh, Madagaskar je v ťažkej situácii. Ekonomické vzťahy boli predovšetkým so socialistickými štátmi. a prezident e, je v prezidentskom paláci a je tam neustále teda politická kríza a všetky tieto okolnosti pán predsedajúci prerušil rečníka a poprosili sme ho, aby nečítal text nad zvukovou rýchlosťou. Máme dočasnú vládu, ale e, z nej nič dobrého sa neukazuje. Ani humanitárna, ani ekonomická situácia sa nezlepšuje. Nedosiahol sa žiadny kompromis s malgašskou vládou a dokonca aj finančná pomoc zo strany MMF a Svetovej banky bola zrušená a táto vláda nebola uznaná. Odsudzujeme štátny prevrat a naliehavo žiadame, aby sa zorganizovali slobodné a demokratické voľby, ktoré budú pod záštitou medzinárodného spoločenstva. Ďakujem. Technická poznámka Earl of Dartmouth. Iba ako technickú poznámku, e, pán predseda, e, veľmi si vás vážim, ale naozaj to závisí len od rečníka, akou rýchlosťou si žela hovoriť. A tlmočníci a rečníci v tomto parlamente by nemali sa vystavovať riziku, že ich preruší predsedajúci a potom ich re, prejav tlmočníci nemôžu správne pretlmočiť. Do veľkej miery súhlasím s vašim názorom, hovorí predsedajúci, ale my takisto musíme brať do úvahy tlmočníkov, ktorí jednoducho nestíhajú istým tempom pracovať. Vždy, keď preruším rečníka, dostane do, dodatočný čas, aby bol aj rečník spokojný. Vy, aby ste boli spokojní, keď dostanete doslovný prepis toho, čo sa povedalo. To je cieľ a účel našej práce, ktorú tu robíme. Thank you and I will give the floor now. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani Korhola. Pán predsedajúci, po štátnom prevrate v marci tohto roka stabilita tejto krajiny a humanitárne problémy nadobudli obrovské proporcie a to postihuje každodenný život malgašského ľudu. E, politická kríza sa prehlbuje, e, sú problémy s dodávkami pitnej vody a potravín Ehm, mnohí ľudia sú zadržiavaní a vláda monopolisticky vykonáva svoju moc, kontroluje mass média. Ehm, skonštatovali sme, že dochádza aj k násiliu proti obyvateľstvu, ako aj na ehm, prívržencoch a teda aktivistoch na ochranu ľudských práv. Je potrebné, aby sa znovu nastolil ústavný poriadok a aby boli postihnuté porušovanie ľudských práv EÚ e, musí poskytovať humanitárnu pomoc a dosiahnuť riešenie situácie. Poprosím pána komisára, aby predložil stanovisko komisie. Nech sa páči, máte slovo. Pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Komisia a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci si robí starosti o situáciu, ktorá momentálne je príznačná pre Madagaskar. Musíme pomôcť prekonať krajine túto krízu politickú, ktorá má aj sociálne a hospodárske dôsledky pre obyvateľstvo Madagaskaru. Ako vy, poslanci, aj my pozorne sledujeme vývoj na Madagaskare a diplomaticky všetkými možnosťami, ktoré sú nám k dispozícii, sa zasadzujeme za ukončenie krízy na tomto ostrave. Dva roky už máme za sebou dva roky krízy, dva roky blokády. Nachádzame sa teraz na bode zlomu. 7. E, júna, teda pred dvoma dňami, sa viedli rozhovory v Gabarone medzi SADC a rôznymi aktérmi v krajine, aby sa našla cesta z tejto krízy. Tieto rozhovory sa viedli na neutrálnej pôde. Nachádzajú sa tu teda všetky zainteresované strany, ale sú tu zastúpené občania Madagaskaru. Dúfame, a pracujeme na tom, aby e, tieto rozhovory prebehli úspešne, tak aby Africká únia a potom aj svetové spoločenstvo, vrátanie Európskej únie, pomohli Madagaskaru vrátiť sa k ústavnému poriadku. Odmietame akýkoľvek pokus zaviesť jednostrannú vládu de facto vládu. Európania v rade v poslednom týždni žiadali predloženie opatrení zavedených eh, podľa článku 96 dohody z Kotonu o ďalší rok. To sa netýka humanitárnej pomoci a opatrení pre boj proti chudobe. My sme pripravení aj finančne pomôcť krajine v prechodnom období. Naša pomoc musí vychádzať z cestovnej mapy dohodnutej na Madagaskare a takisto z výsledkov eh, rokovaní medzi SADC a ostatnými zainteresovanými stranami. E, musíme už ukončiť tieto dva strašné roky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. E, tým pádom sme uzavreli rozprávu o Madagaskare. Hlasovať sa bude asi o pol hodiny. Druhý bod pre dnešné popoludne je Guantanamo. Nachádzajúce rozhodnutie o treste smrti. A tak ako v predchádzajúcom prípade najprv odozdáme